E, my potom nie sme vôbec dôveryhodní, pretože tu na jednej strane hovoríme, že áno, je tu e, environmentálna urgencia, ale potom pod bianko biankošaky pre nadnárodné e, koncerny, takže sú to, je to absurdnosť. Treba si uvedomiť, že je tu klimatická katastrofa a musíme mať šancu na ňu zareagovať. Takže fosilné paliva treba nechať pod zemou. Ďakujem pekne. Pani Modik. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala proti tomuto zoznamu, pretože je tam viacero projektov, ktoré sú založené na fosílnych palivách aj keď zemný plyn sa niektorí snažia vnímať ako prechodný zdroj, musíme si uvedomiť jeden fakt a síce tieto investície sú naplánované na 45-50 rokov a to predsa nie je žiadny prechodný charakter. Nemôžeme vytvoriť novú energetickú infraštruktúru, bude založená na fosilných palivách. Je to v rozpore s Parížskou dohodou a tiež je to v rozpore s tými vyhláseniami, ktoré sa týkajú klimatických cieľov, ktoré parlament si vytýčil a tiež spolu s komisiou. Tieto projekty, keď sa posunú e, na ďalšie spracovávanie, dúfam, že komisia preverí tieto projekty a že nezabude na to, že parlament vyhlásil núdovú situáciu z hľadiska klímy, Európsky parlament sa zaviazal tiež dodržiavať Parížskú dohodu a Európsky parlament sa tiež zaviazal k uhlíkovej neutralite v EÚ. A preto tento zoznam E, sa musí oslobodiť e, o tie projekty, ktoré sú v rozpore s ochranou klímy. Ďakujeme pekne. Teraz e, Bogdan Žonča. Teraz pán Ronča, ďakujem pekne. Je to vynikajúca správa, toto, výsledok tohto hlasovania pre mnohé krajiny, pretože plyn je veľmi užitočný a je to e, naozaj udržateľný zdroj energie pre mnohé krajiny, hlavne postkomunistické. Takže e, sa už e, do to, tejto energie investuje a vďaka tomu môžu zlepšiť svoju ekonomickú situáciu, hlavne postkomunistické krajiny a zmodernizovať sa. Európsky parlament teda odhlasoval, že sa vieme dohodnúť, že vieme aj zmeniť východisko a môžeme konať e, zodpovedne v energetickej oblasti. Vďaka tomuto hlasovaniu budeme môcť financovať e, prepojenia medzi napríklad Polskom a Norskom, Polskom a Ukrajinou, Polskom a Českou republikou aj Slovenskom bude e, e, plynovod pod Balckým morom. Vďaka tomu napríklad aj moja krajina môže byť nezávislá energeticky. Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali ako ja. Ďakujem pekne. Teraz pán Šinčič. Ďakujem pekne. Je celý zoznam projektov spoločného záujmu, aj plynový terminál na ostrove Kirk v Chorvátsku. Takže nad tým sa treba zamyslieť. A ak ste tak situovaní zemepisne ako Chorvátsko, tak takéto projekty e, môžu byť aj hrozbou pre naše know-how, pre technológiu, okrem iného. Takže neviem, e, či je to katastrofa. Mnohé projekty ohrozujú miestnu e, chorvátsku ekonomiku. My už aj tak platíme priveľa za dodávky vody, odvoz e, smeti Chorvátsko je na okraji EÚ. E, elektrina u nás je drahá. Musíme prechádzať cez Rakúsko a iné krajiny Takže naozaj platíme veľa za mnohé projekty a ja to odmietam. Ďakujem pekne. Pán Zambasky, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hlasoval som proti tejto námietke, e, proti správe, pretože musíme ukončiť takéto šialenstvo. Hlasovali ste proti plynovému potrubiu, hlasovali ste proti mm, závodom, ktoré využívajú uhlie, ale zároveň využívate outsourcing pracovných miest mimo Európy, hlasujete proti európskym spoločnostiam, hlasujete proti prosperite Európy a najviac to ovplyvní krajiny v rámci východnej Európy. Čistá energia to je v poriadku, e, fantazírovanie je v poriadku, ale slnko v noci nesvieti. Vietor takisto ovplyvňuje veľa faktorov, mám teda veternú energiu. A zelená téma, ekologická, je plná hlúposti. Ďakujem pekne, pani Komplanatri. Ďakujem za slovo. E, tá tento zoznam, ktorý sa týka financovania projektov, o ktorom sme dnes hlasovali, eh, je súčasťou takého širšieho kontextu nariadenie TNE. Očakávame pritom od komisie eh, čo najskôr lepší, vylepšený návrh, eh, čo sa týka budovania sieti CFE. Ja som spravodajkyňou pre ďalšie obdobie financovania. Tu musíme vytvoriť také kritéria, ktoré budú lepšie zodpovedať našim ehm, záväzkom, čo sa týka bojovať proti klimatickým zmenám. Tento týždeň sa vedú rokovanie o tom, že tieto zoznamy sa musia skoordinovať s politickými cieľmi, tak aby prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a ciele uhlíkovej neutrality do roku 2050, aby sa naplnili. Ja som hlasovala za tento zoznam, aj keď to nie je dokonalý zoznam, je tam totiž e, z troch štvrtín e, e, súbor projektov, ktoré sa orientujú na zlepšenie sieti elektrickej energie. Podľa mňa tieto projekty by eh, sa mali vyhľadať. Neviem, či poslanci majú príklady o projektoch, eh, ktoré eh, sa zatiaľ ešte nefinancujú, pretože sa nežiadalo o ich financovanie. Keď sa snažíme o energetickú efektívnosť, musíme o mnoho lepšie zakomponovať, dajme tomu, inteligentné siete do tohto úsilia. Ďakujeme, pán Šonkeli. Ďakujem. Ja som bol eh, jedným zo 443 poslancov, ktorí nepodporili námietku k tomuto eh, zoznamu projektov spoločného záujmu. Myslím si, že tu ide o vytvorenie dobre fungujúceho trhu s energiami v EÚ. Ide o zabezpečenie eh, prístupných zdrojov energie, tvorbu pracovných miest v dotknutých regiónoch. Zoznam energetických projektov je súčasť balíčka, a tento zoznam obsahuje viaceré kľúčové projekty naprieč Európskou úniou, ktoré nám umožnia naplniť všetky ciele energetickej únie. V Írsku to zahrania viacero nových projektov dôležitých, vrátanie keľského prepojenia alebo interkonektora, takisto prepojenie s Francúzskom a ďalšie prepojenie elektrických systémov s Spojeným kráľovstvom, ďalej e, vodné elektrárne. To sú všetko dôležité e, prvky e, v rámci posunu Írska smerom k obnoviteľným zdrojom 70 obnoviteľných zdrojov chceme mať do roku 2030. Chápem obavy, ktoré sa týkajú zahrnutia plynárenských projektov. Odhady ukazujú, že plyn bude zohrávať dôležitú úlohu v rámci prechodu tým, že bude znižovať e, emisie v rámci generovania elektriny e, aj v sektoroch dopravy a iných, tým, že bude nahrádzať tie najintenzívnejšie fosílne odvetvia. E, ďakujem pekne. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu v rámci vysvetlenia hlasovaní. Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohľadných orgánov na celom svete. Billy Kelleher a potom eh, Marian Thierry. Áno, hlasoval som za toto uznesenie a takisto som vystúpil k tejto konkrétnej veci v roku 2011, keď Írsko prijalo legislatívu v rámci parlamentu, kde zakazuje tieto hrozné barbarské činy bez ohľadu na kultúru, na náboženstvo alebo na vieru, vierovýznanie, to je vec, ktorá je e, v rozpore so základnými zásadami e, telesnej bezúhonnosti integrity a takisto práva na zdravie. Ja zo všetkých týchto ohľadov vítam e, toto uznesenie a žiadam komisiu a osobitne členské štáty v rámci únie, aby sa ubezpečili, že legislatíva bude silná, robustná na úrovni národných parlamentov, aby riešila túto konkrétnu vec, aby e, zabezpečili, že bude, budú stíhaní tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú alebo participujú na mrzačení ženských polovných orgánov, ktorí to uľahčujú. A takisto musíme sa ubezpečiť, že budeme mať etablované etablovanú teda podporu, systém podpory cez zdravotnícke systémy, aby ľudia, ktorí e, boli potrebení mrzačným ženských pohľadných orgánov, aby mohli vyhľadať pomoc, podporu, ak to potrebujú v prípade e, škody, ktorá bola spáchaná na ich zdraví. Ja vyzdvihujem to, to uznesenie a pod, e, pod, chcem, aby aj teda národné parlamenty to vo svoj, teda uznesenie podporili. Ďakujem pekne, pani, pán Mariany. Ja som hlasovala za toto uznesenie. E ženská obriezka je naozaj neprípustná. E, sú za tým často islamské sekty a e, je to dovezené aj do Európy, e, za čím je masová masová imigrácia. Takže myslím si, že to tak nie je naivné. E, nedá sa tu len ohaňať ideológiami, ako je to v uznesení. Treba jasne iba povedať, že e, sme tým znechutení, pretože je to e, na úkor ľudí, žien. A je tu aj náš univerzálny princíp. Mnohých ženám to hrozí E, častokrát sa o tom ani nevedelo, takže Európs, Európa musí mať stratégiu na presadzovanie svojho životného štýlu. Takéto praktiky musia byť zakázané. Treba ale si uvedomovať príčiny. E, my totiž to neovládame. E, migráciu, multikulturizmus prináša niekedy zo sebou aj takéto praktiky. Takže samozrejme som hlasoval za toto uznesenie. Merci beaucoup. A takisto z ID Virginie Žoron, ale nevidím ju v snemovni. Dobre, takže prejdeme k ďalšej osobe, pani Peletie z GUE. Uvidíme neskôr, či pani Žoron sa vráti. Merci, madame la... Ďakujem. Mňa teší prijatie tohto uznesenia, ktoré som podporila samozrejme po schválení uznesenia o pristúpení EÚ k istambulskému dohovoru v roku 2019. Myslím, že je to ďalší silný odkaz našej strany pri e, rovnosti medzi mužmi a ženami a násilí e, páchanom na ženách. Je to jeden z e, cieľov OSN Ehm, čiže odstránenie, ukončenie do roku 2030 mrzačenia ženských pohľavných orgánov. 600 miliónov eur sa to napriek tomu týka vo svete a 200 tisíc 200 miliónov ehm, vo svete a 600 tisíc v Európe, takže to naozaj sa dotýka e, vnútra žien. E, svedčí to pretrvávajúcich nerovnostiach medzi mužmi a ženami. Ja nesúhlasím s predrečníkom. Nejde o to ukazovať prstom na nejaké náboženstva, takže tu mať, treba mať systematický prístup, treba sa zamerať na prevenciu a hospodárskú emancipáciu žien. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Peletie a teraz pani Višňovská. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca, dámy a páni. Naozaj som veľmi proti aký, akýmkoľvek formám násilia na ženách, hlavne pokiaľ ide o mrzačenie ženských pohľavných orgánov. Táto prax sa objavuje aj v členských štátoch EÚ. Je to hrozná forma násilia, páchaného hlavne e, na mladých e, dievčatách. Ja som hlasovala e, za. Bohužiaľ, niektoré politické skupiny sa nezastavili a nesnažili sa propagovať niektoré z tých proklamovaných myšlienok. Preto som nemohla podporiť niektoré vybrané elementy. Samozrejme, mrzačenie ženských polovných orgánov sa dá postaviť na rovnakú úroveň, ako je manželstvo z donútenia, hlavne detí alebo neplnoletých, ale nie je to to isté ako nedostatok sexuálnej výchovy alebo vzdelávania. Je 5 a 21, to sú body, ktoré spôsobili u mňa pochybnosti, keď hovoríme o reprodukčnom zdraví. Áno, je ťažšie postarať sa o ženy, ktorých pohľadné orgány boli mrzačené e, po tom, čo porodili dieťa, ale nechceme to vidieť ako výzvu na potraty. Takisto nesúhlasím s bodom 20, v ktorom sa hovorí o ratifikácii na úrovni EÚ, teda istambulského dohovoru. Ďakujem pekne, pani Anderson. Európsky parlament prijal uznesenie, e, v rámci ktorého my vyjadrujeme rozhodnosť, aby sme bojovali proti mrzačným ženských plných orgánov. Bohužiaľ, opäť je to len príklad čistého symbolu, čistých, e, čistého takého deklarovania prázdneho. Mrzačných ženských plných orgánov, tým sa neboje tak, že sa hovoria vznešené reči, alebo že si prilepíme niečo na, na prsia, e, tak ako sme urobili v decembri, keď bola zmietnutá moja iniciatíva, ktorou som e, chcela riešiť e, v rámci istambulského dohovoru aj otázku mrzačenia ženských polných orgánov. Takisto nepomáha, keď e, budeme prioritizovať právo na azyl u takýchto dievčat, ktorých orgány boli zmrzačené. Tým sa vytvárajú len ďalšie motívy a stimuli, aby ešte viac dievčat bolo vystavených takémuto ponižujúcemu aktu, že potom budú teda vyslané následne do Európy a nemá zmysel ani sa tvári, ako keby takéto ohavný čin vôbec nesúvisel s nejakou konkrétnou kultúrou, respektíve s náboženstvom, pretože všetci vieme, že islám e, je e, čistá podoba e, zneužívania žien, alebo teda opovrhovania ženami a ten, kto to jasne nepomenuje, ten nedokáže tento problém ani riešiť. Preto veľmi jednoznačne hovorím, mrzačenie ženských pohľadných orgánov patrí tak málo k Európe, ako patrí islám k Európe, teda ten patrí tam, odkiaľ prišiel. Ďakujem pekne. A teraz pani Bruna. Um. 500 tisíc žien sú obeťou v Európe Eh, ale nejako nie sú európske, nie sú súčasťou ani našich dejín, ani našich tradícií, ani súčasťou náboženstva. Boli iba marginálne prípady eh, v 19. storočí, ale robili to niektoré ženy same, takže dnes je za tým imigrácia eh, bez integrácie a prebratia európskych hodnôt, čiže roz... je to prejav Eh, migračných vln a nedostatočnej integrácie niektorých eh, jedincov. Je to prejav barbarstva v niektorých krajinách sveta, ale eh, nemá to svoje miesto v Európe. A dokazuje to aj istambulský dohovor. Viacerých miliónom to hrozí vo svete treba ich chrániť aj v ich krajinách, ale e, nemá by to byť dodatočný e, dôvod pri imigrácii. Ďakujem pekne. E, Jiří Pospíšil za EPP. Pán Pospíšil, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Samozrejme, podporil som toto uznesenie, pretože mrzačenie ženských pohľavných orgánov je úplne nepriateľné. Je to zločin proti ľudskosti, proti ľudským právam bolo by dobré, keby na základe tohto uznesenia naozaj aspoň v Európe štáty viac spolupracovali a bojovali proti tejto trestnej činnosti. Keby sa nám darilo výrazne znižovať množstvo týchto zločinov na území Európy a keby toto uznesenie nezostalo len deklaráciou na papieri, ale malo aj skutočný dopad v tej rovine, že policia jednotlivých členských štátoch, orgány činné v trestnom konaní v jednotlivých členských štátoch túto trestnú činnosť budú viac e, riešiť, sledovať a že sa podarí potom aj na úrovni európskych súdov e, viacej odsudzujúcich rozsudkov. A to je jediný spôsob, ako to, túto prax e, potierať do budúcnosti. Z pohľadu tretich krajín, tam musíme riešiť ekonomickú podporu krajinám podľa toho, ako pristupujú k ľudským právam a teda aj ochrane práv žien. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Stegrud. Tak, fru talman. Flickan som... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dievčatá sú najskôr e, znihymnené, imobilizované a potom im e, odstrania klitoris a potom odstránia aj zvyšnú časť pohľavných orgánov. E, dôsledkom je celoživotná bolesť, psychologická trauma a nespočetné problémy následne počas e, pôrodu, menštruácie a styku. Často dochádza dokonca k umrťu. Ľudia, ktorí páchajú takéto mučenie, tí by sa mali mali byť postavení pred súd. 38 rokov po tom, čo sme zaviedli legislatívu proti takémuto mrzačeniu v Švédsku, e, nebol ani jeden rozsudok vydaný za takýto trestný čin. A vidíme teda, že aj švédska vláda robila veľmi málo a veľmi neskoro. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. Teraz Guido Rail za ID. Pani predsedajúca, dnes sme odhlasovali vyhlásenie, ktoré sa týka mrzačenia ženských pohľadných orgánov. O čom v ňom hovoríme? Koho sa to týka? Týka sa to mladých dievčat, ktoré z pravidla e, majú medzi 5, 5 až 13 rokmi. Bez e, nejakého, e, nejaké anestézy je im z čepelov odstranený klitoris a potom aj teda zmrzačená ďalšia časť ženských polných orgánov a zostane tam len malá nepatrná časť toho, teda, teda ženských orgánov. A potom e, počas svadobnej noci e, majú pocit, ako keby muž pri vniknutí ich rezal nožom. E, toto barbarstvo, neuveriteľné barbarstvo muselo postúpiť 200 miliónov žien v 21. storočí. 200 miliónov žien. A kde sa to deje? Deje sa to v islamských krajinách a musíme o tom hovoriť, musíme jasne pomenovať, čo sa deje. Deje sa to teda v islamských krajinách a pri, v rámci pristahovalectva sa dostalo toto neveľké barbarstvo aj do Európy. 600 tisíc žien je takýmto niečím e, dotknutých. Musíme to šialenstvo ukončiť. Ďakujem pekne. A teraz pani Fitzgerald. Thank you. I support this resolution. Eh, takže ja som podporila toto uznesenie. Som rada, že taký veľký počet poslancov to podporil, eh, podporilo. Ukončenie, teda mrzačenie ženských pohľadných orgánov je fyzický aj psychologický trestný čin. A väčšinou sa to deje na dievčatách do 15. veku života. 200 miliónov je počet celosvetový. To nie je vec, ktorá sa deje len v afrických krajinách. Ľudia často si to spájajú s Afrikou Napriek tomu, že 97% žien v uh, alebo teda bolo takto zmrzačených, v Etiópii 65% žien napríklad, ale samozrejme deje sa to v krajinách po celom svete, deje sa to v Indonézii, v Malajzii, v Južnej Amerike a tak ďalej, aj dokonca v Európe. Pripomeňme si, že 180 tisíc mladých dievčat, ktoré e, chodia do našich škôl, do klubov mládeže, a tak ďalej e, sú vystavené riziku mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Musíme prijať kroky, aby sme sa obezpečili, že bude nulová tolerancia voči takémuto javu a som rada, e, že naprieč kontinentami, videli sme to v Nairobi na dennej konferencii, mladí chlapci, mladí muži participujú na snahe ukončiť mrzačenie ženských pohľadných orgánov. To je dôležité a máme takúto komplexnú stratégiu na ukončenie tejto praxe teraz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Margarita de la Pisa Carion z ECR. Muchísimas gracias por darme la palabra. Nuestro voto ha sido la abstención. Estamos... My sme sa zdržali. Sme úplne proti mrzačeniu ženských polovných orgánov. Nie je možné to však vnímať len ako istú diskrimináciu proti ženám a že to tento dokument robí, to je čas problému. Siaha to veľa ďalej, je to spôsob, ako e, popierať ženám ich, ich, ich podstatu, ich e, veci, ich túžby, e, ich integritu. Robí to zo žien otrokyne. A napriek tomu, že to text popiera, je to aj náboženská otázka. Je to skutočne kultúrna záležitosť. Nejde tu len o muži proti ženám, ale ide aj o ženy, ktoré bojujú proti ženám. Táto bolestivá záležitosť je využívaná na mobilizáciu ľudí e, v rámci feministickej agendy. Pričom je odsudzovaný taký, takýto postup. Kresťanské hodnoty nikdy neviedli k takéto slabej ochrane u žien. A ty, ty, to musí byť našim kompasom v rámci tejto komplikovanej záležitosti. Musíme sa pozrieť na príčiny problému. Ďakujem pekne, e, pán Botoš ľudské bytosti nie sú majetkom, deti nie sú majetkom. Všetci sme veľmi jasne a nahlas povedali, že chceme prijímať vlastné voľby, hlavne keď hovoríme o našich vlastných telách. 4 milióny dievčat každoročne sú vystavené riziku, že toto právo im bude upreté. 4 milióny detí vo veku od 1 mesiaca až do 15 rokov sú vystavené riziku, že im budú, budú zmrzačené ženské pohľadné orgány len z toho dôvodu, že rodičia alebo starí rodičia, niekto z ich rodiny sa domnieva, že je to fajn spraviť to, alebo že je to kultúrne primerané E, není sú tam žiadne výhody z takéhoto, teda výhody z pohľadu zdravia, je tam obrovské, obrovské riziko, e, nadmerné krvácanie, sterilita, veľký diskomfort pri e, styku a takisto pôrod mŕtvého dieťaťa. Nemôžeme dovoliť pokračovanie tejto praxe. Nemôžeme dievčatám, ktoré sa stali Európanky, Európankami, dovoliť, aby boli naspäť privedené do krajín, kde prebieha takáto prax. Musíme ochraňovať ľudské práva a nemrzačenie je jedným z dôležitých ľudských práv dievčat, žien. Ak chceme, aby sa stali silnými, zdravými členkami našich spoločností a chceme, aby sa stali ochrankyňami ľudských práv, musíme zabezpečiť ochranu ich v tejto chvíli, keď to potrebujú najviac. Hlasoval som za toto uznesenie a myslím, že je to veľký začiatok. Ďakujeme pekne. A pani Veronika Vrecinová. Ženská obriezka je jedným z najstrašnejších činov, ktoré je možné zahrnúť do skupiny násilia na ženách. Okrem fyzickej bolesti e, súvisí aj s mnohoročnými psychickými a samozrejme zdravotnými problémami. Je otrasné, že v 21. storočí je tento čin stále praktizovaný v niektorých desiatkách krajín sveta a každoročne e, ním prejdú desiatky až stovky tisíc žien. Dokonca aj v Európskej únii žije viac ako 600 tisíc žien, ktoré podstúpili obriezku a takmer 200 tisíc mladých dievčat a žien je týmto zákrokom ohrozených. Ak chceme chrániť ženy a zasazovať sa za rovnosť e, pohlavia, tak kroky k ukončeniu tejto krutej praxe pomôžu dievčatám oveľa viac ako mediálne sklonované kvóty na počty žien v politike, prípadne vo firmách. Samozrejme z týchto dôvodov som podporil rezolúciu, uznesenie. Ďakujem pekne. A teraz Jan Zahradil. Ďakujem pekne, e, pani predsedajúca. Myslím si, že všetci sa v Európskom parlamente zhodneme na nutnosti bojovať proti tejto neludskej praxi. A v tejto súvislosti by som len chcel pripomenúť, že to bola naša skupina európskych konzervatívcov a naša poslankyňa Asita Kanko zo strany NVA, ktorá navrhla na minuloročnú zacharovú Sacharovú cenu skupinu aktivistiek z Kene, e, ktoré sú známe pod menom Restores, ktoré aktívne bojujú tak v Afrike ako aj inde v rámci sveta proti tejto neludskej zvyklosti. A budeme v tom samozrejme pokračovať. Máme nejaké plány. Konkrétne by som aj vás, pani, pani predsedajúca, chcel pozvať k tejto aktivite a čo skoro v tejto veci od nás održíte návrh. Dúfam, že ho podporíte. Samozrejme, že som uznesenie podporil. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli vysvetlenie hlasovania k tomuto bodu. Teraz pokračujeme k vysvetleniam hlasovania automatizovaný rozhodovací proces, zaistenie dostatočnej ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovarov a služieb. A najskôr vystúpi pani Ansofie Poletí. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože ide podľa mňa dobrým smerom. Ochrana e, osobných údajov aj spotrebiteľov a uznávam tú angažovanosť predsedničky výboru IMKO. Ja si myslím, že my musíme ostať obozretní pri technológiách, hlavne pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Nie sú tu algoritmy, ktoré dnes môžu spravovať celé časti spoločnosti, ako aj náš e, každodenný život, reklamácie, bankové operácie, okrem iného. A preto upozorňujem na dva body a tam podľa mňa dokument mohol byť ambicioznejší. Transparentnosť to je zásadná hodnota pre dôveru našich e, spoluobčanov a môžeme e, tu sa uistiť, že softvery nikdy nebudú diskriminačné z oči voči tým najzraniteľnejším osobiam. Takže ja som za, vedú za pokrok, ale iba a iba, ak ide ruka v ruke s morálkou a etikou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Višnevská pani predsedajúca głosowałam za przyjęciem rezolúcie v správe. ďakujem pekne ja som hlasovala za toto uznesenie aby sme chránili viac našich spotrebiteľov a aby sme tiež podporili voľný pohyb tovarov a služieb. Umelá inteligencia môže uľahčiť každodenný život. Systémy umelej inteligencie sa využívajú v rôznych sektoroch a môžu zvyšovať efektívnosť, ale je dôležité, aby tieto aplikácie boli pre spotrebiteľa bezpečné a aby boli naozaj na dostatočnej úrovni, aby plnili účel a tiež e, nie je možné e, byrokraciou zaťažovať európske podniky, tak aby mohli prijať tieto metódy e, umelej inteligencie jednoduchšie. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Kohut. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Všeobecná definícia automatizovaného rozhodovania je proces, eh, ktorý znamená, že tento proces nezahrňa ľudský faktor. Toto rozhodnutie môže vychádzať z faktických dát a tiež z digitálne vytvorených profilov alebo z predpokladaných údajov, napríklad eh, online rozhodnutie o udelenie ceny alebo o e, zamestnaní človeka na základe vopred určených kritérií. Takýto proces má viacero výhod. Jednak je rýchlejší, konzistentnejší, ale e, čo s rizikami? Je tu riziko profilovania, zneužitia dát a taktiež narušenia slobody spotrebiteľa. Toto si musíme uvedomiť, tieto rizika. Preto som hlasoval za uznesenie, ktoré vyzýva komisiu, aby pozorne monitorovala vývoj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Eugen Tomač, nech sa páči, je ďalší rečník. Ďakujem. Hlasoval som e, za toto uznesenie. Myslím si totiž, že je dôležité venovať pozornosť e, všetkým mechanizmom, ktoré sa týkajú automatizácie rozhodovania. Myslím si, že technológie ovplyvňujú už teraz náš život a to dennodenne pozitívnym spôsobom, ale musíme pozorne jasne zanalizovať situáciu a musíme nájsť vhodné mechanizmy, vďaka ktorým budeme môcť regulovať tento mechanizmus, aby sme viac chránili spotrebiteľov. Umelá inteligencia, tá je veľmi dôležitá. Už sa presunula do e, všetkých oblastí, ale v konečnom dôsledku spotrebiteľ, najmä deti, tie musíme chrániť predovšetkým, pretože transparentnosť je kľúčová v týchto mechanizmoch spotrebiteľ, konečný príjemca musí mať dispozícii dostatok informácií o tom, ako sa bude nakladať s jeho údajmi. Teda všetko, čo sa automatizuje, nám život uľahčuje a musíme presadiť viac transparentnosti. Pán Wallace je ďalší. Ďakujem. Presun k automatizovanému rozhodovaniu o umelej inteligencii naozaj zmení fungovanie spotrebiteľského trhu a celkovo a naše spoločnosti musíme sa snažiť o to, aby ľudia boli chránení pred nekalým či neférovým využívaním obchodných praktík a tiež, aby sa zistilo, že tieto procesy budú transparentné, že nebude dochádzať k profilovaniu v tomto smere. Automatizované rozhodovanie by malo podliehať hodnoteniu zo strany nezávislých tretích subjektov. Ľudia si musia uvedomiť, ako tieto procesy prebiehajú. Musí mať dobrý hľad rámec bezpečnosti, rámec zodpovednosti musí byť nastavený správne a tiež kontrolné mechanizmy, mechanizmy dohľadu na trhu musia mať dostatok pák, aby mohli reagovať. Musíme veľmi opozretne vnímať koncentráciu dát v rukách niekoľkých veľkých firiem, a tiež musíme zaistiť, že sa bude plný miere dodržovať nariadenie GDPR, um, aby sa zaistili aj ustanovenia napríklad ochranu súkromia ako automatické nastavenie. Ďakujeme pekne pani Klunej, ďalšia rečnička. Ďakujem pani predsedajúca. Umelá inteligencia nám umožňuje spracovať o mnoho viac dát, než dokážu ľudia, a to za zlomok času. Je to čoraz rozšírenejšie vo finančnom sektore, v zdravotnom v sektore zdravotnej starostlivosti a rôznych iných sektoroch vďaka algoritmom často takéto rozhodnutia majú priamy dopad na ľudí, napríklad eh, po schváľovanie úveru, ďalej eh, aspekty zdravotnej starostlivosti a podobne. Ja som teda s potešením toto uznesenie podporila. Eh, vyzývame v ňom komisiu, aby preverila, či sú potrebné dostatočné ďalšie záruky, aby boli spotrebitelia dostatočne chránení a tiež, aby nedochádzalo k nekalým praktikám hospodárskej súťaži a aby boli šetrené rizika aby sa zaručila väčšia transparentnosť týchto procesov a tiež, že iba vysoko kvalitné dátové súbory sa budú využívať v algoritmoch eh, automatizovaného rozhodovania. Musíme zaistiť predovšetkým, aby pravidla EU priamej zodpovednosti a bezpečnosti budú nastavené a aktualizované správne. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje ďalší bod, ktorý sa týka spolupráce s Veľkou Britániou o nové nastavenie partnerstva s Veľkou Britániou. Kolega Kelleger ako prvý. Uh, thank you. Ďakujem, pani podpredsednička. Chcel by som na úvod povedať, že oceňujem, že dostávam priestor vystúpiť k tomuto bodu, najmä v kontexte Írska. Občania Severného Írska, aj oni sú stredobodom našej pozornosti. Oni budú e, priamo súčasťou e, dôsledkov tohto rozhodovania. Je nevyhnutné, aby írsky občania boli súčasťou tejto diskusie. 100 tisíce írskych občanov sú občanmi Európskej únie a žijú v Severnom Írsku, teda za hranicami Európskej únie po novom. Musíme e, v diskusii o týchto témach a ja naozaj e, nikdy nepoľavím, budem neustále presadzovať záujmy mnohých írskych občanov, ktorí žijú v Severnom Írsku. Nesmieme na to zabúdať. Integrita dohody z Veľkého piatka musí platiť aj do budúcna, v akékoľvek budúcej dohode o spolupráci. A ešte v neposlednom rade uznávanie e, odborných spôsobilostí. To musí byť tiež e, súčasťou tohto rokovania, tak aby boli uznávané doklady o vzdelaní aj v Británii, aj v EÚ, aby platila vzájomnosť. To je dôležité aj e, z hľadiska voľného pohybu e, na Irskom ostrove. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Mariany. Ďakujem, pani predsednička. Britskí kolegovia opustili tento parlament. Máme dobré spomienky. Pán Ferič e, symbolizoval excelentnosť, e, ktorá sa spája s istým teritoriom, teda ak snívate o veľkom váku, kde sa utopiť. Takže ako vnímať tieto e, rokovania, ak to nemá byť iba arogantnosť európskych inštitúcií, a mm, naozaj sa treba vyhnúť provokáciám, ktoré chcú popierať, tak povediať, zvrchovanosť EÚ. Ehm, videli sme, ako prebiehal Brexit. Treba zabrániť ďalším škodám. Rovnováha medzi národmi, ale nie e, nejaké jednostranné výhody. Takže treba tu postupovať tak, s taktom a e, odmeranosťou. Takže e, Brexit bol asi iba školským dvorom, kde niektorí niektorých poučovali. Takže arogantnosť nás môže niekedy doviesť až sem, keď sa nejaký národ chce presadiť a možno, že by stačilo, keby vedel e, byť počutý. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje Francis Fitzgerald. Ďakujem. Ja som hlasovala za toto uznesenie, e, ktoré určuje e, pozíciu Európskeho parlamentu o podobe budúcich vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou. Eh, uzatvorenie novej obchodnej dohody s Britániou musí byť prioritou pre Európsku úniu v tomto období. Zaistenie eh, čo najúžších vzťahov um, tiež je treba presadzovať. To si vyžaduje samozrejme záväzky z oboch strán. Rozhodne eh, tomu nepomáhajú nejasné vyjadrenia, ktoré zaznievajú niekedy z britskej strany pre Európsku úniu bude dôležité, ale osobitne pre Írsko a Severné Írsko e, takýto postup. Chcela by som oceniť ambície v tomto uznesení, aby bola snaha naozaj uzatvoriť e, takéto partnerstvo e, v snahe zachovať rovnaké podmienky pre všetkých. Dúfam, že nájdeme model spolupráce s Britániou, tak aby sme mohli naďalej požívať vzájomne prospešné vzťahy aj do budúcna pre obe strany pretože miera obchodu medzi Britániou a EÚ je značná, ale rovnako je dôležité zachovanie mieru v Severnom Írsku. Mm, tá konečná dohoda v žiadnom prípade nesmie ohroziť e, mier, ktorý zaistuje dohoda z Veľkého piatka a taktiež budúca dohoda nemôže nejako e, zrušiť to, čo už sa odsúhlasilo v dohode o odchode. Musí sa to veľmi pozorne monitorovať v najbližších mesiacoch. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pani Jadriga Višňovská. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Po Brexite vzťahy medzi EÚ a Britániou sa musia zregulovať. Toto uznesenie sa týka nášho odporúčania komisii, aby vyrokovala nové partnerstvo s Britániou. Máme tu celú škálu rôznych eh, politických oblastí, ktoré sa rozdielujú na tri kategórie. Hospodárske partnerstvo, ďalej sektorálne otázky a tematická spolupráca. Vrátanie partnerstva v oblasti obrany a zahraničnej politiky. Je zjavné, že krajina, ktorá nie je členským štátom EÚ, nemôže mať eh, tie isté výsady a práva ako členský štát, ale nesmieme zabúdať, že naše budúce vzťahy by mali podľa možností byť založené na princípoch partnerstva. Veľká Británia naďalej je európskou krajinou, má historické prepojenia aj s ostatnými krajinami EÚ a preto je našim spoločným záujmom snažiť sa o to, aby naše vzťahy boli čo najlepšie. Preto som hlasovala za. Ďakujeme. Pani Šojdrová je ďalšia. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, aj keď som nesúhlasila s odchodom Británie, neostávalo mi eh, iné len hlasovať za mandát, ktorý by umožnil vznik dohody s Britániou o budúcej spolupráci, o budúcom partnerstve. Považujem za dôležité, že Európsky parlament v tomto dospel k širokej dohode mm, naprieč politickým spektrom a že únia zostala jednotná Tiež ma teší, že sa zhodneme na tom, že táto spolupráca musí byť čo najúžšia. Európsky parlament berie na vedomie rozhodnutie Británie uzavrieť z EÚ dohodu o voľnom obchode a samozrejme my si určujeme isté podmienky, aby tieto prekážky boli čo najmenšie a budeme žiadať, aby prístup potrebných polospodárských produktov na vnútorný trh bol podmienený dodržiavaní všetkých vnútroeurópskych noriem, čo sa týka kvality, bezpečnosti, označovania, ďalej obmedzené používanie pesticídov a podobne. Európsky parlament požaduje zachovanie práv občanov EÚ a ich rodín, ktorí žijú v Británii a sú teda občanmi Európskej únie. Ďakujeme pekne, pán Pospíšil je ďalší. Ďakujem pekne, ja som tiež podporil tento mandát a považujem za veľmi dôležité zúrazniť dve veci. Poprvé, to, že hovoríme jasne o právach občanov našich krajín, ale tiež o právach Britov, o ich práve na voľný pohyb. Je dôležité, aby budúce vzťahy jasne toto potvrdili a aby tieto dohody boli výhodné pre našich občanov. V Českej republiky žije v Británii 30 tisíc občanov a našim cieľom má byť poskytnúť im maximálnu ochranu a podporu. Okrem toho, samotná dohoda o voľnom obchode, tá musí byť nastavená tak, aby pre obe strany, pre vývozcov z dvoch strán bola výhodná. Teda musíme robiť maximum preto, aby vývoz EÚ do Británie nebol poškodený Brexitom z Českej republiky. Celý rad firiem vyváža do Británie a musíme robiť všetko preto, aby tieto firmy a ich obchodné záujmy neboli poškodené. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo a Mr. Polčak, I left you out. Yes, I'm very sorry. Okay. Yes, it was EPP again. Thank I'm sorry. yes, you, it's Mr. Polčak. Teraz dostáva slovo pán Polčák. Ďakujem. Ja som bol z Brexitu nešťastný a musím povedať, že Británii e, želám veľa úspechov. Na druhej strane tento mandát som podporil a to z mnohých dôvodov. Poprvé, domnívam sa, že ešte stále nie je odvratené riziko tvrdého Brexitu, pretože žiaľ britský premiér e, správaním po Brexite e, to naznačuje, myslím, že sa nedá tvrdiť, že za každú cenu sme schopní dohodnúť sa s Britániou na dohode o obchodných vzťahoch. Už to spomenula kolegyňa Šojdrova, je tu celý rad požiadaviek, na ktorých musíme trvať. Je tu celý rad citlivých oblastí, zaistenie práv Írskej republiky, ďalej otázka Severného Írska, polnospodárske výrobky, dodržiavanie štandardov. To sú veci, ktoré budeme musieť pozorne sledovať. Myslím, že sa nesmieme nechať vydierať ani termínom ukončenia týchto rokovaní. Malo by sa to údajne uzavrieť do konca tohto roka tiež regionálne par- parlamenty majú byť súčasťou eh, týchto rokovaní. Myslím, že všetko to musíme veľmi pozorne zvážiť a nesmieme sa nechať eh, k ničomu donútiť. Ďakujeme pekne. Teraz naozaj doslava slovo pán Bompach. Merci, madame la... Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne. Rokovací mandát eh, so Spojeným kráľovstvom pripravuje najväčšiu dohodu o voľnom obchode zo strany EÚ, ako vždy tento mandát e, je zabalený do pekných úmyslov o európskom sociálnom modeli a rešpektovaní rôznych noriem, ale Nenechajme sa ukolísať, pretože za fasádou je ideológia voľného obchodu, ktorá melie Európanov, ničí naše ekosystémy, zavádza sa svojvoľný mechanizmus e, v prospech súkromných e, súdov na úkor európskej zvrchovanosti, potom e, obchodovanie s emisiami, ako keby to bolo riešenie a taktiež posilnená spolupráca vo vojenskej oblasti v spolupráci s NATO a pritom je to už e, prežitok e, minulosti. E, UK opustilo EU, ale všetko pokračuje ako predtým, čo by vám bolo treba na to, aby tento Európsky parlament konečne vyvodil nejaké závery. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník, pán Kiučiuk. Ďakujem. Čak, e, pustí niekto nieko... Ja, ne, ja nič nemám. Taliančina? Je to taliančina? Uh-huh. Nás... Spoločné stanovisko musíme to zopakovať kvôli e, problémom s pretlmočením. Благодаря, госпожо председател. Подкрепи... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som podporil dnešné uznesenie, pretože potrebujeme globálnu dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Myslíme si, že potrebujeme ambiciózne partnerstvo. Máme viacero cieľov A myslíme si, že Spojené kráľovstvo by malo byť e, schopné same podpisovať dohody o voľnom obchode. Preto sa dohodne, do, snažíme o takúto dohodu, kde by neboli ani cla, ale ani dumping ale premiér Johnson zdá sa chce niečo iné, niečo ako dohoda o voľnom obchode s Kanadou alebo dokonca Austráliou. Takže niekedy e, obmedzenia, ale v iných prípadoch by by bolo potrebné ísť podľa pravidel VTO. Takže my musíme povedať, že nech bude akákoľvek dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, tak e, Spojené kráľovstvo ostane treťou krajinou. Takže musíme ale pokračovať v našej spolupráci. Na to nezabúdajme. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Tomáč na minútu. Ďakujem. situácia nie je ľahká. Už hovoríme v minulom čase o Spojenom kráľovstve, ale teraz musíme budovať špecifický vzťah s touto krajinou. Myslím, že preto treba zvážiť dva aspekty. Poprvé, veľa e, Britov ani nechcelo opustiť EÚ a po druhé, 3,5 milióna Európanov žije Spojenom kráľovstve v súčasnosti. Nemôžu trpeť kvôli populistickým politikám, pretože to je za Brexitom. Takže musíme vychádzať z premisy, že možno jedného dňa, kto vie, sa vrátia do EÚ. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Brgles na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ľutujem, že Spojené kráľovstvo opustilo EÚ a uvidíme, aké budú toho dôsledky. Ale som rád, že nemáme Brexit bez dohody. Rokovania nebudú ľahké, ale Európsky parlament musí zohrávať aktívnu úlohu, e, pretože my sme priamo zvolenou inštitúciou občanmi. A tiež sa musíme uistiť e, o ochrane e, práv občanov Nový mandát je dobrý, pretože sa tam uvádzajú práva a povinnosti vychádzajúce z nášho súčasného vzťahu. A nový vzťah by sa teda mal líšiť od členstva v EÚ. Výbor EMPL povedal, čo si o tom myslí a e, stanovisko bolo zohľadnené takže budeme musieť rešpektovať naše červené čiary, ak bude parlament dávať svoj súhlas. Ďakujem pekne. Teraz za EKR pán Ronča. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne. Sme z oči v oči bezprecedentnej situácii EÚ e po Brexite je ešte stále dôležitou inštitúciou, ale oslabenou, treba to povedať jasne. Takže dnes začíname rokovať o dohode so Spojeným kráľovstvom. Ide o to zadefinovať podobu nových vzťahov. Pánovi Barnerovi želám, aby našiel čo najlepšie riešenie, ale všetkým, ako Britom, tak Európanom, želám dobre vzájomné vzťahy v budúcnosti. Je to veľmi dôležité na to, aby sme mohli zahasiť tento požiar a aby sme sa spoločne mohli pozerať do budúcnosti. Spojené kráľovstvo je dôležitou krajinou a zohráva kľúčovú úlohu napríklad pri bezpečnosti. Myslím si, že Briti a Európania a vôbec obyvateľia celého sveta by mali byť na prvom mieste. Musíme hovoriť o nich v prvom rade. Potrebujeme bezpečnú Európu aj svet. Ďakujem pekne. Teraz za EPP pani Klun na minútu. Ďakujem pekne. Budúca obchodná dohoda, ak bude dosiahnutá, musí získať podporu tohto parlamentu, takže vítam dnešné uznesenie, ktoré som podporila. Sú tam naše priority a to, čo by podľa nás malo figurovať v takej dohode o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom, hlavne Veľkopiatková dohoda a jedinečná situácia e, na Írskom ostrove. To treba ochrániť e, spoločný cestovný priestor, o ktorom hovorila komisia. E, to tiež je, musí byť súčasťou mandátu. A Taktiež je potrebná takáto obchodná dohoda pre obe strany, pretože by mala byť prospešná pre oboch. E, Európske podniky by nemali byť znevýhodňované. E, Treba ochraňovať európskych spotrebiteľov tiež. A naozaj je to jedinečná situácia, pretože Spojené kráľovstvo je šiestou ekonomikou na svete, bývalým členom EÚ a taktiež naozaj blízkym susedom. Ďakujem pekne. Teraz pán e, Sikorsky za EPP na minútu. Ďakujem. Ja som hlasoval za dohodu, pretože naozaj dobre chráni naše záujmy, ale vzhľadom na to, čo je čo to je a aké sú línie Spojeného kráľovstva, žiadne, eh, žiadna colná únia, E, ale e, žiadna sloboda pohybu a neplatná judikatúra súdneho dvora v týchto e, otázkach. A potom sú tu aj klamstva eurofóbov v Británii, ale zdá sa, že im to začína nevychádzať. Britská vláda hovorí o možných clách a kontrolách na našich spoločných hraniciach od januára budúceho roka. Preto v mene E, voľného obchodu. Spojené kráľovstvo vybuduje bariéry s najväčším obchodným partnerom a to je naozaj katastrofa. Ďakujem pekne. Teraz e, za EPP pán Sean Kelly na minútu. Ďakujem pekne. Ja som podporil toto uznesenie aj dôležitý mandát. Je to kľúčový krok k zahájeniu rokovaní e, o budúcich vzťahoch EU spojené, e, UK Spojené kráľovstvo. Treba sa e, pozrieť aj na politické prehlásenia, ale mať aj naozaj hĺbkové partnerstvo, ale treba naozaj uplatňovať dohodu o vystúpení a zároveň rokovať o budúcich vzťahoch. Tak by to malo byť v mandáte. Treba sa zamerať aj na ochranu Veľkopiatkovej dohody a spoločného e, e, priestoru e, pre cestujúcich. Takže to sú naďalej kľúčové priority aj pre Írsko a našťastie aj pre zvyšných 27 členských krajín EÚ. Kolegom sa chcem poďakovať za podporu írskych priorít a dúfam, že vďaka pravej spolupráci sa dosiahne ten výsledok, o ktorý sa snažíme. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. No a teraz máme ďalšiu tému, to je Európska centrálna banka, výročná správa. Prvým rečníkom je pán Vales. Ďakujem za slovo. Európska centrálna banka e, ešte e, e, spracováva E, poistku e, z riešenia bank v roku 2008. E, Ide o objem, zmenkový objem 31 miliard eur. No a my vieme, že v tom čas, čase MMF pani Legarde bola ústrednou osobou pri úsporných opatreniach v Irsku. A my vieme, že Mario Draghi v roku 2012 inštitucionalizoval e, e, program, ktorý mal byť núdzový, dočasný a bol pretiahnutý na dlhšie úplné oddelenie ekonomických e, politík a politického procesu, ako bolo povedané v, vo voľbách roku 2013. Voľby nič nemenia, pretože platia pravidlá. A to tie nespomínam si na žiadnu výročnú správu ECB, ktorá by sa zmienila o tom, že kroky, ktoré urobila ECB eh, v koncom eh, prvej dekády eh, v roku 2000 položil Irsko na kolena. Ďakujem pekne. Pán Vimers. Viacerokrát bol e, Švedsko vyzvané k tomu, aby sa pridali e, k, e, k krajinám s eurom a teraz čítame, že je to povinné pre Švedsko, aby prijalo euro. V roku 2003 mal, sme mali referendum ohľadom členstva a vtedy skutočne veľká, veľká časť populácie bola proti tomu. Vieme, že veľmi veľa členských štátov EÚ nemá euro a my si chceme zachovať švedskú korunu. E, Európska centrálna banka e, sa, sa snaží javiť ako demokratická, ale nerešpektuje vôľu e, ľudí. Áno, možno máme slabú vládu, ktorá nejednala obtav v prípade eura. Švedi nechcú euru a veríme, že sa to podarí aj presadiť v praxi. Ďakujem pekne ďalej je pani... E, Ďakujem. Pred niekoľkými mesiacmi všetci chválili to, že na prvé miesto Európskej banky bola e, menovaná žena. Ale nezakrývajme si oči, pretože sexizmus stále vládne v ekonomických inštitúciách EÚ. Eh, kto by pochyboval? Nech sa páči, pozrite sa na fotografie eh, tých, ktorí rozhodujú o Európe. Tu je riadiť, to je riaditeľstvo. Dve ženy zo šiestich osôb. Ďalšia rada dve ženy e, z 25 osôb. Ten zoznam je veľmi dlhý a náš výbor e, nie je na tom lepšie. Máme len 10 žien zo 60 e, mužov, takže žiadna žena nie je kompetentná. Jeden poslanec nám odpovedal, že to je trocha smiešne, ale takáto nerovnováha, to je nepriateľné ženy by sa nemali nechať zastrašovať ani marginalizovať. Máme svoje miesto pri ekonomickom riadení Európy a sme pripravené, aby sme sa tohto miesta ujali. Ďakujem pekne a teraz ďalším rečníkom je pani Dali Zague. Ďakujem za slovo. E, skonšt- e, veľmi rada som tu videla pani Lagarde včera a vo, je mi veľmi ľúto, že som ju priamo nemohla osloviť. Ona je e, známym menom v Irsku ešte z dvob MMF a z hľadiska politiky úsporných opatrení, ktorá bola uvalená na občanov Irska. A v podstate my označujeme to jej obdobie e, za stratené 10 ročio. Ide tu o vyše 64 miliárd, ale máme ešte ďalšie škody, ku ktorým došla e, podvýživa, zomierajúci členovia e, rodiny a takisto vymierajúca, vymierajúci národ, pretože mnohí odišli. Je dôležité, dôležité to, že Fina a Fina Del, tie politické strany, ktoré stáli za úspornými rôznymi opatreniami e, sa nepresadili vo voľbách. Neoliberalizmus, ktorý je základným pilierom ECB, je niečo, čo nie sú ochotní občania e, tolerovať. Ďakujem pekne. Ďalším e, rečníkom je pani Modek najväčší finančný problém v eurozóne je pakt stability, ktorý E, ktorý znemožňuje proaktívnu e, cyklickú politiku a určite nepodporuje koncepciu sociálneho štátu, neumožňuje investovať do boja proti klimatickým zmenám a v prospech uhlíkovo-neutrálnej ekonomiky. My si myslíme, že aj ECB má povinnosť participovať na tomto ekologickom snažení, ak mandátom ECB je zachovať e, cenovú stabilitu v krízovej situácii, tak karbonová kríza je tiež kríza miliardy eh, eh, boli eh, napumpované do, do bankového finančného sektora. Rovnaké objemy peňazí by mali ísť prospech ochrany klímy. A e, e, jedna vec, ktorá žiaľ neprešla v dni pri dnešnom hlasovaní, je nakúpiť tzv. zelené obligácie od ECB. Je to veľká škoda a preto som